Jak Państwo pierwszym punktem... Ako viete, celkom iste, prvý bod dnešného programu je hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup, ktorý sa týka návrh nariadenia, návrhu nariadenia Rady číslo 1234-2007. Ide o jednotnú spoločnú organizáciu trhov v plnospodárskom sektore a špecifické ustanovenia, ktoré sa týkajú produktov tohto sektoru. Wspólne organizácii rynku. Nariadenie hovorí o spoločnom jednotnom trhu a slovo dám pani De Castro. Nech sa páči. Pán De Castro, prepačte, ospravedlňujem sa predseda. I'm sorry about that. Colleague. E, proszę przedstawić Komisii rybolovstva. E, poprosím vás, aby ste e, teraz uviedli stanovisko výboru pre poľnohospodárstvo, pre rybolov a pre uh, vidiecký rozvoj. Nech sa páči. Ande Castro. Signor Presidente. Pán predseda, Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, opäť sa tu stretávame a diskutujeme o otázke krízy v mliekarenskom sektore. Dramatickosť tejto situácie e, nás naozaj naplňa e, obavami a e, tí, ktorí sú postihnutí touto krízou, stále demonstrujú, pretože sa obávajú svojej, o svoju budúcnosť. Preto sú potrebné nové návrhy, aj teda návrh komisie, E, my sme teda k návrhu komisie navrhli e, aj určité naše e, doratočné úpravy, pretože sa nám nepozdávali návrhy komisie ako postačujúce. Teraz ide o to, aby sme rozhodli o naliehavom postupe E, v rámci článku 142 rokovacieho e, poriadku. Pokiaľ ide o nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov, ide teda o rozšírenie určitých e, opatrení aj pre oblasti mlieka. Takže nebude už v budúcnosti potrebné v tejto oblasti rozhodovať v parlamente o príslušných povoleniach. Včera sa diskutovalo o tomto s e, pani komisárkou Marian Fischer-Böll. Chcel by som poďakovať mene nášho e, výboru, e, ktorému predsedám aj pani komisárke za to, že sa účastnila diskusie s nami hneď po tom, čo sa teda skončila Rada pre poľnohospodárstvo v Luxemburgu. Bolo to gesto, ktoré si naozaj veľmi ceníme. Včerajšia diskusia, e, pán predseda, bola veľmi živá a veľmi veľa slov kritiky zo strany kolegov zaznelo. Predovšetkým e, sme povedali, že komisia e, s veľkým oneskorením reagovala a ako keby nevnímala, aká závažná je táto kríza. A e, samozrejme ide aj e, o to, že e, komisia bude mať bielu, bielu kartu od teraz a nebude potrebné konzultovať parlament. Takže sú to naozaj obavy, ktoré sú legitímne. E, pán predseda, ale musím povedať, že, naše, e, e, že komisia naozaj urobila veľké kroky vpred, zohľadnila aj stanovisko parlamentu, aj voľu parlamentu. Vysvetlila nám, ako chce využiť 280 milión eur, o ktorých, pripomínam, budeme rokovať vo štvrtok, keď budeme príjmať rozpočet na rok 2010. Takisto nás poinformovala o určitých Eh, opatreniach, ktoré eh, plánuje, eh, napríklad uskladňovanie síra a takisto určité zdvihnutie de minimis pravidiel, tak ako sme to požadovali my v uznesení zo septembra. Toto všetko však ešte stále nepostačuje a preto si myslím, pán predseda, že dnes by sme mali hlasovať za tento naliehavý postup, pretože občania v EÚ e, od nás e, žiadajú okamžité reakcie a už e, sme stratili veľa času. Dnes musíme teda prevziať zodpovednosť za to, aby sme urýchlili postupy, na to, aby sme zmiernili krízu a odstranili ju. Um, mali by sme a potom takisto, ak sa príde, príjme Lisabonská zmluva, budeme mať viac kompetencií v oblasti spolurozhodovacieho postupu. Milí kolegovia, dámy a páni, budeme hlasovať k žiadosti o naliehavý postup, takže máte obmedzený čas na vaše príspevky na 3 minúty. Chce sa niekto ujať slova? Je niekto za alebo proti? Prosím, ujmite sa slova. Áno, nech sa páči. Za či pretiv? Are you supporting or are you against? Ste za alebo ste proti, musíte vysvetliť. OK. OK. Yes. Hovorím proti. Vážené dámy a páni, hovoríme proti naliehavosti, ale nie proti tomu, že musíme urobiť naliehavé opatrenia. Neveríme totiž to, že komisia urobila a urobí e, vhodné opatrenia, že je vôbec schopná momentálnu krízu v mliekarenskom sektore riešiť. Komisia e, nie je súčasťou riešenia problému, ale ona predstavuje samotný problém. Preto budeme musieť e, zvážiť a teda komisia spôsobila tento problém, celé e, mesiace nereagovala. Komisárka ešte pred 4 týždňami povedala, že existuje problém v tom, že e, sa musí zlepšiť e, trh, musíme mať trpezlivosť. A tejto komisii odovzdávame e, teraz prakticky e, naše hlasy. Nie, myslím si, že to nie je tá správna cesta. Komisia aj včera nedokázala povedať, e, na čo sa vynaložia tie dodatočné prostriedky. Hovorí o reštrukturalizácii. V posledných rokoch to znamenalo e, menej e, farmárov, ktorí vyrábajú mlieko. Takisto tiež hovorila o tom, že chce posilniť producentov mlieta. Teraz chce sa viac zamerať na export. Takisto nemáme odpoveď na to, či posilníme producentov mlieka v ich e, postoj voči supermarktom. E, ani tu sme nedostali odpoveď, takže veľmi pochybujeme o tom, že by komisia teraz skutočne sa vážne snažila e, túto krízu riešiť. Vystavujeme blankošek bez toho, že by sme vedeli, čo komisia urobí, ako to urobí a s čím to urobí. Dovolte ešte jeden bod, prečo sme proti je to veľmi dôležitý, rozhodujúci bod. Ako parlament sme dlho bojovali za to, aby sme dostali viacej práv práve v agrárnej oblasti to prvé, čo teraz urobíme krátko predtým, než e, budeme mať Lisabonskú zmluvu, je, že odovzdávame tieto naše práva. A to nie je predsa možné. Mne ako novému poslancovi sa to zdá nezvyčajné. naše práva e, musíme uplatňovať, musíme diskutovať e, o týchto problémoch e, e, tu na. To znamená, my ako parlament to musíme vziať do ruky a musíme diskutovať na túto tému. Sme potom totižto e, za túto tému zodpovední, ale nemôžeme odovzdať našu zodpovednosť. My ako poslanci sme teraz vyzvaní a chceme v každom prípade farmárom, ktorí produkujú mlieko, pomôcť. Ďakujem. Panu, ďakujem, panu za... ďakujem za e, vaše pripomienky. Mám teraz e, prihlášku do diskusie od pána Desa. Nech sa páči, pán Des. za. Do you want to... OK. Yes, please. nech sa páči. Ja, dank, Ďakujem, pán predseda, milé kolegyne a kolegovia. Žiadosť o naliehavý postup, ktorý e, položila komisia v žiadnom prípade nevyplňuje e, celý priestor, ale tento, táto žiadosť o naliehový postup, pokiaľ e, nebude predložená, bol by to, ten, e, bol by to nesprávne znamenanie pre producentov mlieka, pretože títo čakajú, že príde aspoň prvé znamenie z našej strany priebehu tohoto naliehavého postupu budeme mať možnosť e, pozmenujúce návrhy predložiť, to znamená e, zlepšiť e, tento postup. Existujú samozrejme aj možnosti cez pozmenujúce návrhy práva komisie obmedziť, to znamená komisii dáme práva len na dva roky a potom budeme znovu rozhodovať. Preto som za to, aby sme ten, túto žiadosť o naliehavý postup dali na náš program. Ďakujem. Ďakujem pánu za vypovieď. Ďakujeme pekne. Dámy a páni, jedna osoba sa vyslovila proti, druhá za. Ako som povedal, slov, e, príspevok je obmedzený na 3 minúty a teraz dávam na hlasovanie túto žiadosť o naliehavý postup. E, nenavrhli sme menovité hlasovanie, čiže bude to bežné hlasovanie. Kto je teda za? Kto je za e, ten, túto žiadosť o naliehavý postup? Ďakujem vám. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Takže návrh bol prijatý. Rozhodli sme o tomto naliehavom postupe. A Pripomínam, že hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok a podľa návrhov, ktorý bol predložený e, predtým, pozmenicové návrhy môžete predkladať do, e, do stredy. Prosím, rešpektujte tieto, tento harmonogram. Eh, diskusia sa uskutoční dnes večer, teda pripomínam, diskusia alebo rozpráva k tejto téme bude dnes večer a pozmeňujúce návrhy môžete podávať do zajtra do 10. ráno. Teraz máme na programe vyhlásenia Rady a komisie k klimatickým zmenám v rozvojových krajinách v kontekste eh, konferencie OSN o klimatických zmenách, ktorá sa uskutoční v Kodani. Chcel by som požiadať pána ministra pre životné prostredie,